konať zajtra. Ďalším bodom na programe rokovania je správa pána kolegu Dragičiho. O, ako sa učiť o Európskej únii na školách. Slovo dostáva spravodajca. 4 minúty. Nech sa páči. Pán predsedajúci, v súčasnosti európsky občania majú obmedzené vedomosti o Európskej únii a o tom, ako fungujú jej inštitúcie. Podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2014 71 občanov EÚ sa domnieva, že nie je dobre informovaná o EÚ a 44 sa domnieva, že majú iba obmedzené pochopenie toho, ako funguje EÚ. Okrem toho, 51 Európanov sa domnievajú, že ich hlas v EÚ nezaváži okolnosti sa nemôžeme čudovať, že občania sa cítia byť odsudzení európskemu projektu a tým sa stávajú euroskeptikmi. Domnievajú sa, že rozhodovacie procesy EÚ vykazujú demokratické deficity. Preto musíme viesť dialógy o EÚ v našich školách a iných vzdelávacích zariadeniach. Je to nevyhnutné, aby sme premostili tú priepasť, ktorá je medzi EÚ a jej občanmi už veľmi dlho. A musíme obnoviť e, dôveru európskych občanov v integračný proces a v jeho potrebnosť. Toto potrebujeme ešte viac e, v dnešnom súčasnom kontexte utečeneckej krízy a e, nedávnych teroristických útokov. Správa o tom, ako sa učiť o EÚ na školách, hovorí o tom, že musíme vzdelávať aktívnych, uvedomelých občanov, ktorí žijú v komplexnej a stále komplexnejšej a multikultúrnej Európe. Všetci vyučujúci by mali byť vybavení solidnými znalosťami o EÚ a mali by e, dôkladne chápať jej fungovanie a e, mali by vnášať túto dimenziu EÚ do vzdelávania. No a tým vlastne by občania boli schopní kriticky zvažovať záležitosti EÚ a hodnotiť, ako e, ovplyvňujú ich krajinu. A na základe toho by si mohli e, formovať vyvážené názory a takisto využívať svoje demokratické práva a zodpovednosti. Mohli by vstupovať do medzináboženského a medzikultúrneho dialogu a byť zodpovednými občanmi. No a v tomto ohľade správa zdôrazňuje, že EÚ by mala byť viditeľnejšia a vytvárať kurikola a e, vyučbové materiály na všetkých úrovniach vzdelávania aj v rámci neformálneho vzdelávania a celoživotného vzdelávania. A tento vyučbový proces by mal reflektovať aj úlohy členských štátov v EÚ a to, ako EÚ ovplyvňuje vnútroštátne záležitosti. Chcem tu zdôrazniť, že je potrebné e, vnášať kontext EÚ aj do vyučovania dejepisu a histórie. Mali by sme e, sa učiť kriticky premyšľať o minulosti na základe hodnôt EÚ. No a ďalší dôležitý aspekt e, vzdelávanie občanov s cieľom, aby získali kompetencie na život v, pluralin, v pluralitnej demokracii. Tolerancia, e, pochopenie iných kultúr a demokratické hodnoty a ľudské práva, to sú e, hodnoty, ktoré sa musia vyučovať. Doteraz väčšina členských štátov postupne integrovala rozmer EÚ do svojich učebných plánov a takisto do vzdelávania učiteľov, ale ešte stále sú tam veľké nedostatky a takisto veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Mohlo by sa urobiť oveľa viac. Napríklad pri vzdelávaní učiteľov a v metodických príručkách pre učiteľov by sa to, táto dimenzia mala viac objavovať a preto vo všetkých učebných plánoch, ktoré súvisia s EÚ, by malo byť viac informácií o Európskej únii a pre žiakov, ale aj pre učiteľov a iných e, vzdelávateľov. A Takisto by sa tento obsah mal dostávať aj do neformálneho vzdelávania. EÚ by mala financovať nástroje na to, aby sa toto zrealizovalo. Na Európskej únii existujú programy kultúrne a vzdelávacie, ktoré by sa mohli využiť e, na financovanie projektov v oblasti kultúrnych hodnôt a správa tu práve žiada, aby tieto finančné programy boli dostatočne vybavené peniazmi a aby poskytovali takisto mobilitu, najmä mladých ľudí a učiteľov. A, a takisto by sa do tejto mobility mali zapojiť aj znevýhodnené skupiny. A takisto napríklad e, twinning škôl a rôzne iné formy výmien by sa mali využívať na výmenu skúseností a, a učebných materiálov. Správa vyzýva komisiu, aby nadalej podporovala členské štáty v práci na e, rozvíjaní te, tohto rozmeru vo vzdelávaní. Mali by existovať usmernenia pre e, výučbu na školách, um, v rámci ktorej sa uh, má sprostredkovávať teda táto dimenzia EÚ a jej hodnoty. Ďakujem všetkým, ktorí so mnou spolupracovali, aj tieňovým spravodajcom. Ďakujem kolegyne, kolegovia. Máme 5 minút na kečty aj a 18 požiadaviek do diskusie, takže naozaj nemôžem dať slovo každému. Ospravedlňte ma. Tereze Komodiny je prvá rečnička, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Keď oslavujeme európsku diverzitu, uznávame, že máme spoločné hodnoty a spoločné ciele a budeme sa snažiť ich aj lepšie pochopiť radikalizácia chce zničiť naše hodnoty a preto my musíme tie európske hodnoty lepšie vysvetľovať a sprostredkovávať mladým ľuďom. Naši mladí ľudia si zaslúžia všetky m, mm, príležitosti na to, aby sa mohli aktívne podielať na európskej kultúre. Študenti chcú mať možnosť e, m, mm, tak povediať privlastniť si Európu. Európske kultúrne hodnoty to nie je iba pochopenie európskych štruktúr Európskej únie. A ak študenti majú dostať tieto možnosti sa tieto veci naučiť, učitelia musia byť na to primerane vybavení a preto Európska únia musí viac financovať vzdelávanie učiteľov. E, mala by podporovať e, networking učiteľov, ich výmeny, e, stretnutia, výmeny skúseností, elektronické platformy na vzdelávanie učiteľov, digitálne obsahy a tak ďalej. Ďakujem. Viorika Dančila na jednu minútu je ďalšou rečničkou. Ďakujem, pán predsedajúci. Vzdelávanie je základom spoločnosti. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za to, ako pristupoval k tejto správe a že, takto zapracov- že navrhuje zapracovanie Európskej únie do e, osnov. Ako členka výboru AGRI chcem zdôrazniť jednu myšlienku, ktorá sa objavuje v tejto správe a to je fakt, že Európska únia by mala hovoriť o všetkých eh, problémoch a výzvach, ktoré rieši a členské štáty by mali harmonizovať eh, svoje vzdelávacie programy. V tomto ohľade vidiecké oblasti sú veľmi dôležitým pilierom EÚ a vzdelávanie vo, o poľnohospodárstve by malo byť hlavnou eh, zložkou v programoch príslušného profesného vzdelávania. Ďakujem. Ilhan Kiučuk na jednu minútu je ďalším rečníkom. Nech sa páči. Pán komisár, kolegyne, kolegovia, mnohí občania v súčasnosti nemajú dostatočné vedomosti o hodnotách, na ktorých e, sa buduje európska integrácia. Nevedia ani, ako funguje EÚ a jej inštitúcie a, a ako EÚ ovplyvňuje ich štáty a ich vlastný život. Občania ale chápu, že Európska únia je dôležitá pre nás každodenný život um, a my musíme priniesť EÚ bližšie k občanom. Musíme prakticky vysvetľovať, čo EÚ robí pre nás, pre každého z nás. Musíme viesť dialog v školách, na vere, vo verejných inštitúciách, v rôznych združeniach. Dialóg o EÚ, najmä v tomto kontexte, kedy vlastne naozaj máme dočinenia s úplne novými výzvami. Učitelia by mali osvetľovať komplexný vzťah medzi EÚ a členskými štátmi. Všetkým občanom by mala byť jasné, že EÚ bola tvarovaná, formovaná jednotlivými členskými štátmi, ktoré majú veľmi jedinečnú históriu každý a e, svoje, svoje vlastné pozadie. Ďakujem. Teraz Zoltán Balčo na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Vyučovanie európskych štúdií e, by, bola užitoč, by bolo užitočné, keby mladá generácia nepočula iba jednostrannú propagandu, ale všetky pohľady. Ale táto správa o tom nehovorí. Správa hovorí, že efektívnosť európskych štúdií, respektíve ich neefektívnosť môže viesť k euroskepticizmu a k demokratickému deficitu. Demokratický deficit to nie je pocit, to je fakt a euroskepticizmus to nie je nejaká choroba alebo zlyhanie, to je iba súhrn všetkých tendencií, ktoré um, si neželajú v budúcnosti európsku jednotu. Študenti majú byť pripravení na život v multikultúrnej spoločnosti, ale zároveň musíme posilňovať identitu v multikultúrnej spoločnosti. Ďakujem. Teraz eh, pán Nolfi, nech sa páči. Pani Adil, Adinolfi, eh, ďakujem pekne, pán predseda, drahí kolegovia. Aby sme sa cítili naozaj ako Európani, myslím si, že všetci občania by mali spoznať Európsku úniu. To znamená, že občania by mali byť, mať k dispozícii všetky nástroje, či už eh, materiálne alebo intelektuálne, ktoré na to potrebujú. To znamená, že by sme mali podporovať kritickú úvahu o histórii integrácie, o súčasnom budovaní Európskej únie. Mali by sme tým podporovať napríklad konkrétne pozitívne e, príklady a takisto aj spoločné hodnoty, ako aj práva. Znamená to vysvetľovať inštitucionálne budovanie, jednotlivé rozhodujúce procesy a takisto aj jednotlivý dopad eh, európskych rozhodnutí na bežný život občanov. Iba takto môžeme eh, vzdelávať európskych občanov, aby si boli vedomí, čo to vlastne znamená a aby sa snažili znížiť demokratický deficit, pretože tento je úplne jasný. Eh, zdôrazní sa, zdôrazňuje sa explicitne ako akýsi veľký rozkol medzi občanmi a európskymi inštitúciami, ktorý naďalej pretrváva. Ďakujem. Ďakujem. Posledným rečníkom je Bogdan Venta. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem, pani przewodniczący, pani komisarzu. Popieram wprowadzenie do programów szkolnych. Ďakujem. Pán predseda, pani komisárka, môžem to podporiť, že by sa v školách malo vyučovať o EU, aby sme poznali dôvody integrácie a tak ďalej, aj vplyv na každodenný život občana. To môže byť dôležité tou súčasťou budovania spoločnosti. Týka sa to aj mojej krajiny Polsko. Určite e, tieto informácie sú pridanou hodnotou vzdelávania v školách a e, šiaci si prehlbia svoje poznanie sveta. To je dôležité aj pre občianske vzdelávanie, pretože v škole nejde iba o vzdelávanie, ale aj určitú výchovu k aktívnemu občianskému životu. Chceme to podporiť tejto súvislosti keď sa pozrieme na to, ako to momentálne vyzerá, e, pre ľudí, ktorí z mimo EÚ žijú v EÚ, alebo pokiaľ ide o migrantov, e, treba stavať na týchto spoločenských hodnotách. A túto iniciatívu teda podporujeme a Európska únia by mala podporiť. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem. Stanovisko komisie, pán komisár Navračič. Thank you, President. President, honorable members. Ďakujem, pán predseda, poslankyňa a poslanci. Komisia víta túto správu. Chcem zablahoželať pánovi Dragičimu za jeho vynikajúcu prácu. E, vývoj ukazuje rizika e, e, takéhoto odpojenia medzi Eh, mladými ľuďmi a spoločnosťou. Treba mať eh, naozaj rôznorodý program vzdelávania výchovy pre všetkých mladých ľudí. Všetci musia pochopiť a zdieľať naše základné hodnoty. A musíme vybudovať Európu, v ktorej každá mladá osoba dokáže nájsť si svoje miesto v spoločnosti, eh, dosiahnuť svoj potenciál bez ohľadu na svoje uh, Ehm, svoj pôvod alebo schopnosti. Čo znamená vyučovanie o EU v škole konkrétne? Plne súhlasím s tým ehm, širším prístupom k mm, správe pána Dragičiho. Podľa mňa sú tu dva kľúčové aspekty. Ehm, vzdelávanie v európskej histórii, kultúre a jazykoch na jednej strane, na druhej strane občianská výchova na, a tieto aspekty sú naozaj prepojené bez poznania Európy nie je možné pochopiť základné hodnoty EÚ. A naopak, poznajúc kultúry a jazyky susedov, podporuje aktívne európske občianstvo. Tieto prvky spolu formujú koncepciu európskej dimenzie vo vzdelávaní, ako to vyjadril pán Dragiči vo svojej správe. Samozrejme je na členských štátoch, aby integrovali túto koncepciu do svojich národných osnov Komisia je ochotná to podporiť procesom svojej politickej spolupráce s členskými štátmi a najmä s programom Erasmus+. Pred niekoľkými rokmi Rada a parlament e, schválili kľúčové e, zručnosti, ktoré potrebuje každý Európan. Patrí sem e, sociálna občianská kompetencia a ďalšie podpora aj interkultúrneho, interregionál, e, religiózneho dialogu pomáha aktívnemu občanstvu ako dôležitý prvok našich iniciatív na úrovni EÚ. V súčasnom kontexte je potrebnejšie než kedykoľvek predtým, aby sme lepšie pochopili, ale v prvom rade, aby sme lepšie sprostredkovávali naše spoločné hodnoty. Pred rokom, v marci 2015, ministri e, školstva EÚ prijali Parísku deklaráciu reagujúc na útoky na Charlie Hebdo, aby sa teda lepšie podporovalo občianstvo a spoločné hodnoty slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom e, vzdelávania. Je tiež jednou z priorít e, Agendy 2020 v oblasti vzdelávania e, spolupracovať s tomto členskými štátmi. Momentálne pracovná skupina sa zaoberá témou prevencie násilnej radikalizácie so zameraním na posilnenie kritického myslenia a mediálnej Eh, inteligencie. Vítame tiež význam programov Erasmus, Európa pre občanov a Kreatívna Európa, pokiaľ ide o podporovanie aktívneho občianstva, jazykových zručnosti a kultúrnej eh, osvety. Môžem potvrdiť, že v roku 2016 komisia sa plne angažuje na eh, financovaní konkrétnych programov, ktoré pomôžu aktívnemu demokratickému občianstvu Chceme rozvíjať našu vzdelávaciu platformu v rámci Erasmus+, napríklad i training. Tam je niekoľko stotisíc učiteľov zapojených do siete a e, je tu takisto tá brána k školskému vzdelávaniu. To sú všetko veľmi dôležité nástroje pre učiteľov, žiakov, ktorí sú kľúčovými hráčmi v kontexte škôl. Tieto platformy im dávajú prístup k relevantným, e, kvalitným vzdelávacím materiálom, pozbudzujú ich k kontaktom a k výmene najlepších e, praktík. Komisia bude úzko sledovať všetky tieto opatrenia a bude sa snažiť pozbudiť aktívnejšiu demokratickú účasť všetkých občanov. Vítam si angažovanosť Európskeho parlamentu v tejto dôležitej téme a teším sa na ďalšiu spoluprácu na tejto dôležitej téme. Spolu s vami ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár.